Teraz máme diskusiu o šiestich návrhoch uznesenia, ktoré sa týkajú Sýrie a príde o prípad Mohameda al-Hassaniho. Najskôr dám slovo autorovi a pani Franciske Brandner na dve minúty. Um, giving... Ďakujem pekne, že ste mi dali slovo. Chcela by som predstaviť prípad pána Mohamada Al-Hassaniho. Ako ste povedali, bol uvesnený preto, lebo bránil ľudské práva svojich kompatriotov v Sýrii a zohráva veľmi dôležitú úlohu všetky e, roz, rozhodnutia Najvyššieho súdu a pravidelne hodnotí e, e, podmienky väzňov v Sýrii. Teraz je sám uväznený Žiadame, pokiaľ ide o Sýriu, aby Sýria plnila svoje povinnosti a aby zosúladila svoje konanie s medzinárodnými dohovorom o ľudský, občianských právach a dohovoroch proti mučeniu, čo je súčasťou tohto dohovoru, aby e, Sýria revidovala svoju politiku proti e, aktivistom ľudských právach a ich rodinách sú to väzni svedomia a aktivisti v oblasti ľudských práv, ktorí sú uväznení, ale tiež žiadame, aby sa podpísala asociačná dohoda a navrhujeme prijatie cestovnej mapy ktorá sklbí ciele, ktoré máme na mysli v oblasti zlepšenia situácie ľudských práv sú tu povinnosti, ktoré musí Syria rešpektovať a je tiež nasou zodpovednosť e, a zabezpečiť, aby sa rešpektovalo táto dohoda aj naďalej. Budeme pracovať týmto smerom a ďakujem za podporu tohto uznesenia. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Veronik de Kejzer. Na koľko? Na dve minúty? Ďakujem pekne, pán predseda. Priznám sa, že som naozaj zarazená a smutná a sm, sm, smutná, sklamaná. Zarazená, pretože na medzinárodnej scéne Sýria v posledných dvoch rokoch spravila naozaj, e, urazila hodný kus cesty, vstúpila do Stredomorskej únie, viackrát slúžila ako sprostredkovateľ v ťažkých medzinárodných situáciách veľmi nedávno ešte pri zatknutí mladej francúzsky v Iráne. A mohla by som povedať, že fakt, že asocia, asociačná dohoda, tá ešte síce nie je podpísaná, ale mohla by byť čoskoro, vzhľadom na to, že sa táto debata oživila, to je taktiež pozitívne z vnútorného hľadiska sú tu dobré kladné stránky. V Sýrie, Sýrii dostali, prijali milión utečencov z Iraku. No ale v oblasti plurality a slobody, tak tu sa naozaj nič nezmenilo a e, situácie sa tu opakujú. Ja to ľutujem. Aktivisti sú obeťami represálií, sú väznení a v posledných rokoch sme viackrát zakročili a žiadali sme ich oslobodenie. Dvakrát sa nám to podarilo. Podarilo sa nám ich e, dostať z väzenia, ale naďalej sú takíto ľudia vo väzniciach Albuny, Awany a teraz El Hasany. Takže e, obracam, obraciam sa na Sýriu. E, my sme k dispozícii pomôcť Sýrii dostať sa z tejto izolácie je to potrebné aj kvôli mieru na Blízkom východe. No ale Sýria musí mať vnútornú silu, aby súhlasila s pluralitou a umožnila činnosť aktivistov, takže preto treba oslobodiť politických väzňov a ratifikovať e, dohovor o neludskom zaobchádzaní. To je v záujme Sýrie a v záujme mieru na celom svete a hlavne na Blízkom východe. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Weber. Ďakujem pekne, pán predseda. Mohamed Al-Hassan je ďalší obhajca ľudských práv, ktorý je svojvoľne zadržiavaný sírskymi úradmi. Je to ďalší politický väzeň, ktorý je vinný iba preto, že chcel obhajovať právo slobodne sa vyjadrovať, e, ich právo zapájať sa do politických činností a právo na spravodlivý spravodlivé konanie. Viac ako 5 rokov nemohol cestovať. Um, mal úrad rozhovory a maily sledované bezpečnostnými zložkami Sýrie. Po týždňoch eh, silňujúceho nátlaku eh, v jeho eh, počas konania bol nakoniec zadržaný a bol obvinený z viacerých deliktov, a všetko sa týka jeho slobody prejavu. A ak hovoríme o svojvoľnom zadržiavaní, tak nezabudnime na pána Al-Abuniho, ľudskoprávny aktivista odsudí na 12 rokov väzenia a pracovná skupina OSN eh, Mm, povedala, že on iba mieromilovne vyjadroval svoje politické názory. Takže treba e, oslobodiť všetkých týchto e, politických väzňov okamžite a bezpodmienečne a zabezpečiť v každých okolnostiach ich fyzickú a psychickú bezúhonnosť. Sýrske úrady musia ukončiť akékoľvek stíhanie e, týchto obhajcov a aktivistov v súlade s ústaveniami Um, uznesenia 9080 OSN. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo na minútu pán Tanok. Ďakujem pekne, pán predseda. Sýria je významnou krajinou na eh, Blízkom východe a eh, dokáže nám pomôcť v tom, že zníži schopnosť Iránu podporovať teroristov eh, v snahách Iránu podkopať samotnosť Izraela tejto, v tomto regióne je mnoho problémov. Sýria je okrem toho sekulárnym režimom a v tejto chvíli je e, pod vládou e, strany BAT, ktorá kedysi vládla aj v e, Iráne. Ale napriek tomu je to ešte stále diktátorstvo veľmi krutej politickej strany. Tento prípad Eh, Al-Hazaniho eh, si vyžaduje našu pozornosť, eh, keďže Sýria chce dosiahnuť asociačnú dohodu z EÚ, mala by okamžite prepustiť pána Al-Hazaniho a mala by skončiť prenasledovanie ľudí, ako je on. Ďakujem pekne. Nasledujúci rečník na dve minúty, pani Korola. Arvoisa puhemies. Vážny pán predsedajúci, som veľmi rada, že máme odvahu vyjadriť sa k situácii v Sýrii práve teraz. Ehm, chystá sa dohoda ehm, asociačná dohoda s Sýriou a keďže jedným z základných pilierov tejto dohody je dodržiavanie ľudských práv v krajine, myslím si, že Európska únia by mala požadovať silnejšie tieto záležitosti od Sýrie. Aj keď sa Sýrii zlepšuje hospodárska situácia, to nestačí významný e, právnik v Sýrii Mohamed al-Hassani bol uväznený e, začiatkom tohto roka a bol obvinený z oslabovania národného cítenia a rozširovania pravdivých správ. Tento prípad nie je oddenelý. Už e, v roku 2007 sme hovorili o podobnom prípade. Vtedy sme hovorili o prípade Anbara Kamala Labbaniho, ktorý je ešte stále uväznený a to nesmieme akceptovať Sýria má ešte mnoho práce pred sebou, aby zlepšila situáciu v oblasti ľudských práv, pretože tieto krajiny sa ľudské práva takmer ignorujú. Myslím si, že je dôležité, aby Európska únia zaviedla veľmi jasné kritériá z hľadiska dodržovania ľudských práv pre Sýriu. Musíme požadovať e, uvoľnenie, prepustenie politických väzňov, dodržiavanie medzinárodných e, dohôd o ľudských právach predtým, ako sa podpíše asociačná dohoda so Sýriou ľudské práva na svete nie sú eh, ojedinelými prípadmi. V tejto oblasti všetko ovplyvňuje navzájom eh, ostatné prípady. A keď eh, povolíme niektoré prípady v jednej časti sveta, potom to vyvolá ďalšie prípady. Musíme dbať o to, aby sa naplňali dohody na dodržovanie ľudských práv. Inak budeme narúšať hodnotu ľudského života. Ďakujem. Köszönöm. Ďakujem pekne. Nasledujúci rečník na jednu minútu, na minútu a pol je pani Lídia de Geringer. V lipcu bieżącego roku... Ďakujem pekne, pani predsed, pán predsedajúci. Mohamed al-Hassani, jeden z vedúcich obhajcov ľudských práv v Sýrii, bol zatknutý v júli a proces prebehol za zatvorenými dverami. Bol obvinený z oslabovania národného cítenia a z rozširovania nespravdivých správ už bol vypočúvaný v minulosti vzhľadom na jeho činnosť v oblasti ochraňovania ľudských práv. Nemal možnosť opustiť krajinu, veľmi presne sa snažil sledovať eh, okolnosti v sírskych eh, väzniciach a podľa organizácie Human Rights Watch postupy v týchto inštitúciách eh, nie sú priateľné. Je veľmi znepokojujúce, Eh, byť svetkami takéhoto prípadu, mali by sme požadovať, aby sírske orgány dodržiavali dohovor o zákaze mučenia a aby nepovoľovali mučenie väzňov, keď vezmeme do úvahy, akú významnú úlohu Sýria zohráva v zvýšení stability tohto regiónu som presvedčená, že Sýria je schopná dosiahnuť pokrok v tomto smere a zlepšiť e, úroveň demokracie v celom regióne. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo na minútu pánovi Obermajerovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V podstate tento návrh uznesenia je správny. Je našou povinnosťou vzhľadom na pripravovanú asociačnú dohodu veľmi jasne hovoriť aj vzhľadom na ochranu rodiny um, tohto Mohameda al Hassaniho veľmi jasne o tomto prípade aj vzhľadom na článok 2 dohody, ktorý e, hovorí o dodržiavaní ľudských práv. Nielen preto, že v minulosti veľmi dobre vieme, čo znamená, keď sa pošliapávajú ľudské práva, pretože v Európe e, sme 20 rokov boli svetkami e, takéhoto alebo podobného komunistického režimu. Nesmieme zatvárať oči keď v susedstve Sýrie, v Turecku, sa porušujú ľudské práva. V Turecku totiž ide už o krajinu, ktorá je prístupovou krajinou a um, ochrana menšín, princípy právneho štátu. Eh, v týchto oblastiach sú tam ešte veľké nedostatky a správy nezávislého komisára pána Ahdisáriho eh, hovoria napriek tomu niečo iné a skutočnosť je iná. Ďakujem pekne. Myslím, že to je koniec spontánnych príspevkov, ale pán poslov sa ešte hlásil. Pán predseda, domnievam sa, že isté, že musíme vnímať veľmi kriticky situáciu v oblasti ľudských práv v Syrii. Je to di- diktatúra, je to policajný štát a pán al hazani musí byť prepustený, ale musíme tiež uznať, že prezident krajiny ktorý sa snaží teraz otvoriť svoju krajinu a napríklad e, spolužitie medzi moslimami a kresťanmi podporuje a kardinál Dahud, ktorý je kresťanom, tvrdí, že kresťania v Sýrii sa cítia bezpečnejšie ako v Iraku, ktorý chránia západné vojenské jednotky. V Iraku sa postupuje inak. Musíme vyzvať Sýriu, aby podporovala ľudské práva, musíme podporovať Sýriu na ceste k demokratizácii. Isté, že musíme byť kritickí, ale musíme aj uznať, že v tomto prípade by sme mali e, aj podporiť túto krajinu. Ďakujem pekne. Teraz opäť dám slovo pani komisárke Kuneve. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia sa stotožňuje s obavami Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o situáciu ľudskoprávnej oblasti v Sýrii. My to hodnotíme nasledovne. Situácia sa zhoršila v posledných mesiacoch a je tu viac voľných e, uväznení, útlaku a zákazu cestovania. Pán Al-Hassani bol zadržaný 28. augusta, je veľmi známy august, e, predseda e, ľudskoprávnej organizácii a taktiež len advokátskej komory. To je len nedávny príklad. Pán Al-Hassani je obhajca ľudských práv a naozaj dá sa tušiť, že je to politicky motivované zadržanie. EU už vyjadrila znepokojenie sírským úradom a Sýria si musí plniť svoje medzinárodné záväzky, hlavne dodržiavať medzinárodné, eh, medzinárodný dohovor o ľudských právach a taktiež dohovor v oblasti eh, občianských práv Komisia prostredníctvom delegácie v Damašku spolu s členskými krajinami a ich ambasádami sa snaží účinnejšie e, obhajovať e, práva obhajcov ľudských práv. Takže musíme naozaj naďalej e, žiadať, aby práva týchto osôb boli dodržiavané aby mali právo na spravodlivý proces, takže musíme posňovať občianskú spoločnosť prostredníctvom našich eh, inštitúcií a programov, napríklad nástroj mm, podpory susedstva a podpora rodín. Je to dôležité, ale tieto činnosti nestačia. My si myslíme, že EÚ by mohla mať väčší vplyv na Sýriu, ak eh, by asociačná dohoda bola podpísaná. A som rada, že predsedníctvo EÚ eh, zvážuje podpis v nadchádzajúcich týždňoch touto dohodou by sme mali pravidelný dialog o týchto témach a dosiahli by sme určite lepšie výsledky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Končíme týmto rozpravu, prejdeme k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o šiestich návrhov uznesení o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku. Najskôr budeme hlasovať o spoločnom uznesení štyroch politických skupín.